Bueno, mientras van llegando los colegas, vamos a... Dobre popoludne, milí kolegovia. Dobre popoludne, milí kolegovia. Než sa všetci dostavia, tak si opäť pozrieme video.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 by som pozvala, eh, by som eh, privítala eh, kolegov, delegátov, ktorí prijali našu pozvánku a krátko by som ich predstavila. Pán Blankovič je takisto tu a teraz sa vyjadri, aby vás pozdravil. Dobrý deň, milá pani predsednička podvýboru pre ľudské práva Vážení hostia, vážení rečníci, členovia kampane e, Deti nie zbranie, dovolte mi vás privítať v Európskom parlamente a privítať vás aj v mene Výboru pre zahraničné záležitosti, v mene predsedu Elmara Broka, ktorý bohužiaľ e, nemohol byť dnes s nami, takže ma požiadal, aby som e, osobne vás pozdravil a vyjadril ocenenie práce, ktorú vykonávate v rámci tejto kampane. Myslím, že je dôležité pripomenúť si eh, dva zdvihnuté prsty medzi eh, dostupnými údajmi, pokiaľ ide o osud detí vo svete. Počas uplynulého desaťročí asi 2 milióny detí umreli v, ozbrojenom, v rámci ozbrojeného konfliktu. V súčasnosti minimálne 300 tisíc detí e, sú vojakmi. Tieto čísla sú šokujúce a naozaj e, by sme sa nimi mali zaoberať. Podpora a rešpektovanie práv detí predstavuje prioritu e, politiky e, Európskej únie v oblasti ľudských práv, najmä pre aktivity e, zahraničnej politiky, rozvoj spolupráce a e, v oblasti humanitárnej pomoci. Nástroje v rukách Európskej únie sú rozma- rozmanité a navzájom sa doplňujú. E, politický dialog, multilaterálna spolupráca, zvládanie kríz a príslušné operácie, špecifická odborná príprava, informácie a zvyšovanie povedomia, teda kampane na tento účel. Takže Teraz by som chcel vyzvať našich hostí, aby nám povedali, do akej miery Európska únia a OSN spolupracujú bok po boku v tejto oblasti, aká hlboká a efektívna je tá komplementarita ich cieľov medzi nášmi nástrojmi, medzi finančnými prostriedkami a tak ďalej. A ak aké by mohli byť ďalšie prepojenia našich krokov e, za účelom ochrany detí v ozbrojených konfliktoch. Tento rok oslavujeme dôležité výročie, e, dohovor o právach dieťaťa a tie čísla, ktoré som e, práve uviedol aj s, tým filmom, ktorý vlastne poukazuje na ten problém, existujú signály, že je množstvo oblastí e, na Zemi, kde zneužívanie detí v ozbrojených konfliktoch vedie e, k tým najnepríjemnejším e, konzekvenciám a veľa mladých mužov a žien neprežívajú svoje detstvo tým spôsobom, ako my sme na to zvyknutí, alebo e, teda západná civilizácia. Čiže globálne koordinované kroky sú mimoriadne dôležité a kľúčové a v skutočnosti môžem uvítať iniciatívu pani Valenciano, ako aj všetkých vážených hostí a chcem sa im poďakovať za úsilia a prácu, ktorú vykonali v tejto oblasti. No a naše ocenenie chcem e, vyjadriť v rámci celého výboru pre e, zahraničné záležitosti. Ďakujem pekne, pán Blenkovič. Chcem sa vám poďakovať. Teraz e, udelím slovo pani Leila Zeruige, ktorá je e, e, expertka a zástupkyňa pre generálneho tajomníka OSN. Pani podprezidentka podvýboru pre ľudské práva, vážení kolegovia, dámy a páni vážení hostia, dovolte mi, aby som najskôr vyjadrila moju skutočnú vďačnosť za zorganizovanie tejto schôdze, kde diskutujeme o kampanii Deti, nie vojaci, ktorá e, má za cieľ ukončiť nábor a zneužívanie detí ozbrojenými silami vlád v konfliktoch do, roku, do konca roku 2016. O chvíľku vysvetlím prečo a váš záujem tiež e, podporuje deti v týchto konfliktoch. Zvlášť chcem poďakovať Európskej únii a jej členským štátom za ich mm, neustály podporu e, môjmu mandátu Európskej únie jej členské štáty vyjadrili verejne svoju podporu veci deti a snahám Eh, OSN a občianskej spoločnosti preto, aby sme pomohli deťom, ktoré sú v týchto konfliktoch. Každý rok vojna zničí životy miliónov detí a ich rodín v celom svete. Deti, ktoré stretávam v konfliktných zónach, majú jednu spoločnú vec – trávia roky a aj celý život, aby sa spametali z traumy spôsobenej vojnou. Ich rany sú fyzické, psychologické, emocionálne a sociálne. Môj mandát bol vytvorený valným zhromaždením OSN po zverejnení v roku 1996 správy Graca Mašel o dopate ozbrojených konfliktov na deti táto správa svetu odhalila šírku zneužívania detských vojakov a vážnosť dôsledkov. Ukázala dopad, ktorý je disproporčný, dopad vojny na deti, identifikovala ich ako hlavné obete ozbrojených konfliktov. Táto správa si získala v medzinárodnom spoločenstve e, pozíciu výzvy, snaží sa konať proti týmto mechanizmom a snaží sa chrániť e, deti. Od roku 1999 Bezpečnostná rada povedala, že ochrana detí v ozbrojených konfliktov je jadrová, je to kľúčom premiér e, medzinárodného spoločenstva. Je tu teda solidný právny rámec 10 rezolúcií bolo tedy vydaných a zdokumentovalo a reagovalo na e, násilie páchané na deťoch. Predovšetkým rada definovala 6 vážnych porušení, ktoré sa týkajú detí v, e, ozbrojených e, v, teda, v časoch konfliktu. Nábor a využívanie detí, zabíjanie a čo mrzačenie detí, takisto sexuálne násilie. A teda ehm, tieto deti nemajú prístup k humanitárnej pomoci. Toto sú porušenia, ktoré sú najvážnejšie a týkajú sa všetkých konfliktov. Rada následne schválila rezolúcie, kde žiada OSN viacero vecí. Prvá z nich je získať a overovať informácie, ktoré sú podrobné o tom, kde a ako sú deti ovplyvnené ozbrojenými konfliktami a využívať tieto informácie na prípravu a predloženie výročnej správy Bezpečnostnej rade. Rada tiež požiadala o to, aby bol mm, identifikovaný a menovaný partner v týchto konfliktov. Tí, ktorí teda robia nábor týchto detí, ktorých mrzačia, zabíjajú, sexuálne zneužívajú a ktorí útočia na školy a nemocnice. A tiež nás požiadala, aby sme začali konštruktívny dialog s vládami a ozbrojenými skupinami, ktoré sú na zozname preto, aby sme vypracovali akčný plán a ukončili a zabránili násiliu na deťoch. Akčný plán obsahuje sériu hmatateľných opatrení. Je dôležité povedať, že toto je nástroj komunikácie pre štáty, čo môžu urobiť, aby sa skončilo toto bezprávie. Čiže hmatateľné e, opatrenia, ktoré treba implementovať preto, aby prestalo byť na deťoch páchané násilie aby sa začal dlhý proces ich reintegrácie, ale tiež preto, aby sa vytvorili nástroje na zabranenie náboru a využívania detí, ako aj ostatných prípadov vážneho násilia. Pre e, vykonanie tohto mandátu moji kolegovia úzko spolupracujú so systémom OSN. UNICEF je hlavným partnerom dnes e, sme tu spolu, ale aj naši partnery z občianských spoločností a Máme tu aj ich zástupcov dnes. Sú to regionálne organizácie, ako napríklad e, tu Európsky parlament a podregionálne. A je tu aktívna podpora viacerých krajín, ktoré sú možno angažovanejšie ako ostatní. Niektorí z nich sú, niektoré z nich sú v Európe a EÚ je dôležitý partner, ako som to už povedala priamo v teréne implementovať akčný plán a koordinovať špeciálnym tímom z jednotlivých krajín pracovnú skupinu, ktorej spolu predsedá najvyšší orgán zastupujúcim OSN v danej krajine a zástupcovia UNICEFu. Momentálne máme 23 konfliktov, ktoré sú teda v programe mandátu, kde sú deti, e, ktorých súčasťou sú deti. 59 z e, e, takýchto strán je na zozname a dochádza aspoň k jednému z tých štyroch prípadov násilia. 8 E, prípadov sa týka vládnych síl a 51 sú neštátni aktéry. Spomedzi týchto 20, 23 prípadoch konfliktov je 6 e, prípadov, ktoré sú klasifikované ako vážne krízy, vrátanie krajiny, kde sú napríklad skupiny ako ISIL a Boko Haram. A videli sme, čo robia s deťmi. Hoci toto bol iba taký zlomok toho, čím si deti prechádzajú v rukách týchto skupín, používajú taktiky extrémneho násilia a deti sú toho priamou či nepriamou obeťou. Tak ako to bolo už spomenuté, tento rok, len pred niekoľkými dňami sme oslovili 25. výročie schválenia dohovoru, ktorý sa týka práv detí. Je dôležité povedať, že sme prešli dlhú cestu preto, aby sme zlepšili ochranu detí. Ratifikovanie tohto dohovoru znamená, že 194 krajín uznalo, že dievčatá a chlapci majú práva a vláda má zodpovednosť, aby sa tieto práva rešpektovali, chránili a zabezpečili v plný prospech detí. Eh, pokrok, ktorý sa dosiahol za posledných 25 rokov, mm, nie je nevyrovnaný. V čase konfliktov deti sú naďalej zabíjané, mrzačené, eh, sú náborované do armád, využívané ozbrojenými silami. Je im upieraná zdravotná starostlivosť a vzdelanie napriek našej snahe. Závery eh, Graca Mašela žiaľ sú stále aktuálne. Z mnohých ciest do, zón, do konfliktných zón e, vyplýva, že veľa detí musí opustiť svoje domovy, v niektorých prípadoch bez ich rodín. Nedávno som stretla z južného, nedávno som bola v Južnom Sudáne, stretla som malého chlapčeka, ktorý na začiatku poslednej krízy v Južnom Sudáne bol práve v zlom čase na nesprávnom mieste a sedem mesiacov po tom, čo ho zranila guľka, nemohol chodiť, nevedel, kde je jeho rodina. Ešte to teda nevedel. Je to strašné pre dieťa. E, podarilo sa začať e, pre ňoho nový život, obnoviť jeho zdravie a naďalej ehm, je v starostlivosti. Je súčasťou tých, ktorí mali šťastie, že sa im stalo toto, ale nie všetky deti to môžu o sebe povedať. Dámy a páni, napriek všetkým výzvám, ktorým sa musíme postaviť, roky angažovanosti so stranami alebo aktérmi konfliktu preto, aby sa končil nábor detí do vojen, prinášajú alebo začínajú prinášať ovocie. Teraz môžeme tvrdiť, alebo potvrdiť, a môžem to povedať po tom, čo som dva roky pracovala v rámci tohto mandátu, že je tu konsenzus, ktorý sa už vynára medzi vládami a deti e, teda konečne prestávajú mať svoje miesto v ozbrojených silách v konfliktoch Eh, zahájila som teda kampaň Deti nie vojaci spolu s UNICEFom, aby sa skončil nábor a zneužívanie detí ozbrojenými silami vlád do konca roku 2016. Ako som to už povedala predtým, v čase zahájenia tejto kampane 8 vládnych ozbrojených síl bolo na zozname v prílohách výročnej správy generálneho tajomníka o deťoch v ozbrojených konfliktoch v Bezpečnostnej rade Um, teda išlo o nábor a zneužívanie detí. Išlo Afganistán, Čad, e, Demokratickú republiku Kongo, Mianmarsko, Somálsko, Južný Sudán, Sudán a Jemen. Tieto vlády boli s nami v čase zahájenia tejto kampane, aby vyjadrili svoju angažovanosť realizovať a dosiahnuť ciele tejto kampane. A ja to chcem počiarknúť. Neviem, či sú tu niektorí z nich, ale v každom prípade im ďakujem. Sedem z týchto krajín podpísala akčný plán spolu s OSN, aby sa ukončilo a zabránilo náboru detí do zbrojných síl. Tieto vlády vyjadrili svoju vôľu otočiť stranu a ukončiť nábor detí. OSN a ich partneri majú potrebnú technickú expertízu preto, aby podporili ich snahu v implementácii tohto akčného plánu. Osobne som sa angažovala spolu s UNICEFom a ostatnými partnermi preto, aby tieto krajiny mali prístup k zdrojom a technickej podpore, ktorá je potrebná nielen preto, aby pokročili, ale aby ukončili implementáciu týchto akčných plánov do dvoch rokov. A preto vaša podpora je zásadná. O tom ešte budem hovoriť. Chcela by som ešte povedať, že 9 mesiacov po zahájení tejto kampane sme dosiahli e, značný pokrok. V máji jemenská vláda podpísala akčný plán z OSN. S plnou podporou OSN Čad splnil všetky požiadavky svojho akčného plánu a jeho národná, vláda, národná armáda bola e, vymazaná zo zoznamu e, generálneho tajomníka. To je veľká, veľký pokrok. Afganistánska vláda schválila cestovnú mapu preto, aby sa urýchlila implementácia jeho akčného plánu. Teda táto cestovná mapa hovorí, čo treba urobiť. Je to prostriedok preto, aby Európska únia, aby členské krajiny videli, čo táto krajina môže urobiť Mianmarsko pokračuje v implementácii svojho akčného plánu a oslobodil, um, oslobodilo 373 detí tento rok. Somálsko vytvorilo nástroje pre to, aby nájdené deti v, ich, v tejto armáde boli um, presunuté pod um, ochranu OSN, aby boli chránené tento rok sa znovu vyjadrili, že svoj akčný plán zrealizujú a teda Južný Sudán zahájil oficiálnu kampaň 29. Ehm, októbra, počas ktorej ministri obrany verejne oznámili, že overovanie veku vojakov vo všetkých kasárniach eh, juhosudánskej armády eh, teda bude povinné DRC a vláda menovala osobného zástupcu a vláda mi práve poslala podrobnú správu opatrení od júna 2013, kde sa implementuje akčný plán podpísaný z OSN v roku 2012 a pokrok je naozaj značný. Bezpečnostná rada OSN a valné zhromaždenie podporili túto kampaň. Arabská liga, Africká únia a tiež Európska únia tiež vyjadrili svoju podporu cieľom kampane. Využívam túto príležitosť, aby som vám za to poďakovala. Je pre mňa veľkým povzbudením, že tu máme takýto pokrok a je tu podpora, dynamika, ktorú táto kampaň vytvorila. Ale Dva roky od toho cieľového dátumu nám zostáva veľa práce preto, aby deti boli chránené od e, náboru do ozbrojených síl týchto krajín. Nesmieme zabúdať, že e, v krajinách, o ktorých hovoríme, ich, je ich sedem, je 32 ozbrojených skupín, ktoré sú tiež na zozname a náborujú deti. Nehovoríme teda len o siedmých vládach, ale vytvára sa rámec na prácu na týchto 32 ozbrojených skupinách. Ukončenie náboru detí e, vládnymi silami v dvoch ďalších rokoch je teda možné, ale jedine vtedy, ak budeme spolupracovať a jedine, ak dáme k dispozícii naš, naše znalosti a potrebné zdroje. Dámy a páni, vážení kolegovia, aby som vám pomohla lepšie, aby sme my lepšie chránili deti v konfliktoch, aby sme dosiahli ciele kampane, by som vás chcela vyzvať, aby ste zachovali svoju politickú angažovanosť EÚ. Táto angažovanosť e, sa musí prejaviť v praxi prostredníctvom vašich veľvyslanectiev v dotknutých krajinách, ale aj v iných krajinách, kde deti sú ovplyvnené ozbrojenými konfliktami. Stále v tej praxi Európska únia musí urobiť viac v koordinácii a v podpore špeciálnych e, tímov krajín, ktoré implementujú akčné plány a spracovávajú všetky otázky, ktoré sa týkajú detí ovplyvnených vojenskými konfliktami. Európska únia môže pomôcť zaručiť pomoc e, týmto štátom v tomto procese Eh, reintegrácie bývalých detských vojakov. To je potrebné prostredníctvom psychologickej pomoci vzdelávania eh, a zamestnania mladých ľudí. Európska únia môže tiež poskytnúť expertízu a podporu na posilnenie eh, vykonávania spravodlivosti, podporiť reformy, podporovať boj proti bezpresnosti voči e, autorom tohto násilia na deťoch. Jedine tak môžeme zabraniť a ukončiť toto násilie. Dnes hovoríme, alebo aj včera sme hovorili o tom, že Medzinárodný trestný tribunál potvrdil rozhodnutie o, v procese Lubanga. Myslím si, že je to veľmi dôležité. E, a teda e, boj proti beztrestnosti má veľkú dôležitosť. Musíme teda pokračovať v tejto činnosti v partnerstve s ostatnými organizáciami na regionálnej úrovni e, s Africkou úniou. E, je dôležité začleniť tieto otázky do oblasti spolupráce. Ak je to možné, Európska únia môže tiež podniknúť nové kroky voči vládám, ale aj voči stranám, E, ktoré sú súčasťou ozbrojených konfliktov, aby ich priviedla k tomu, že sa skončí to vážne násilie, e, ktoré je páchané na deťoch. Kampaň Deti nie vojaci nám vytvára príležitosť spoločne realizovať kroky, ktoré majú skutočný vplyv na životy tisícov detí. Som presvedčená, že to je príležitosť, ktorú si nenecháme uniknúť. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, madame Serrugi. Maintenant, on va donner la parole. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme slovo, neviem prečo hovorím po francúzsky. Slovo má pani Joka Brán, výkonné, zástupkynia výkonnej riaditeľky OSN pre UNICEF. Ďakujem. Ešte sa chcem pripojiť k Lejle v poďakovaniach Európskemu parlamentu, najmä pod výboru pre ľudské práva a výboru pre zahraničné záležitosti, za to, že ste zorganizovali toto dôležité podujatie a je mi veľkým potešením, že som tu zastúpená, že som tu prítomná e, s týmito silnými partnermi, najmä zástupkynia generálneho tajomníka pre e, OSN pre deti a ozbrojený konflikt a takisto občianská spoločnosť, s ktorou veľmi úzko spolupracujeme Eh, ja eh, by som uvítala túto príležitosť, aby som eh, túto otázku náboru detí trošku priblížila Európsku, Európskemu parlamentu a jej poslancom, jeho poslancom, pretože predstavte si, že idete do školy, zamávate kamarátom, netušíte, že sa večer už nevrátite, vrazia do vašej triedy E, ozbrojení muži a unesú vás a ďalších priateľov. Potom si predstavte, že vás e, oddelia od týchto priateľov a ste vo vojenskom tábore a musíte e, stávať o 3 ráno a jedlo máte len trikrát za deň. Potom si predstavte, že vás donútia a že vás vystrašia a máte dve možnosti a idete do boiska zmrzačujte a zabíjajte, alebo buďte zmrzačovaní a zabíjani. Pre nás je nepredstaviteľné preniesť sa do týchto hrozných scenárov, ale pre Davida to nie je ťažké, pretože on to prežíva. Toto je jeho príbeh. David má 16 rokov a žil e, v Južnom Sudáne a práve pre Davida a desiatky tisíc e, detských vojakov ako on e, je to práve pre nich, že sa tu stretávame. E, pred necelými dvoma týždňami sme oslavovali výročie uzavretia dohovoru o právach dieťaťa a tu sú vytýčené princípy, na základe ktorých preberáme zodpovednosť za bezpečnosť a e, blaho detí po celom svete a to sa týka všetkých detí bez ohľadu na etnikum, vek, e, pohlavie alebo takisto zdravie, vzdelávanie a samozrejme aj ochrana. Ale takéto uznané právo nie je nevyhnutne aj právo, ktoré je uplatnené. A pozitívna zmena sa docieli nie iba na základe silných slov, ale aj na základe praktických krokov. Čiže UNICEF e, oceňuje úsilia Európskej únie nielen e, na podporu a ochranu práv detí vo všeobecnosti, ale predovšetkým práv detí v ozbrojenom konflikte a v neposlednom rade e, ide o kampane pre deti. Ďakujeme Európskemu parlamentu, že prijala uznesenie, ktoré zdôraznilo dôležitosť detí E, v rámci agendy Post 2015, ktorá odsudzuje násilie na deťoch a vyzýva Európsku komisiu, aby e, zvážila e, pomoc deťom a všetky tieto príslušné aspekty z holistického hľadiska. Napriek úsiliam Európskej únie sú deti nadalej rekrutované a využívajú ich ozbrojené sily nie len ako vojakov, ale ako špionov, poslov, a kuchárov a tak ďalej. Viaceré dievčatá sú zneužívané ako sexuálne otrokyne a sú donútené e, do sobáša. V situáciách ozbrojeného konfliktu je dôležité monitorovať e, porušenia práv detí a takisto zbierať svedectvá e, preživších a využívajú sa tieto svedectvá a vyzývame strany, aby e, sa riadili medzinárodnými právami a štandardmi. Tento proces funguje. Ako Lela práve povedala, e, dieťa je vyňaté z tejto správy a všetky e, vlády vyjadrili podporu pre kampaň Deti nie vojaci. Na iných miestach neštátne ozbrojené sily mobilizujú deti násilnými spôsobmi a na násilné účely. E, e, Stredoafrická republika, e, Južný Sudán a Sýria sú niektorými z týchto krajín. Niekde je slabá nádej. Ale funguje to, čo funguje v niektorých oblastiach, e, nemusí fungovať pre iné ozbrojené skupiny. Každá skupina má rôzne kapacity, rôzne záujmy a rôzne stupne ochoty na spoluprácu. A ako sme práve videli e, v tom krátkom videu, existujú nové spôsoby náboru e, použitím sociálnych médií, ktoré sú niekedy špecificky e, zamerané na deti. Toto je stratégia, e, ktorú veľmi silno odsudzujeme, ale to znamená, že musíme nájsť nové spôsoby, nové cesty, ako napomáhať, ako predchádzať a nové spôsoby, ako spolupracovať v týchto otázkach. Detí ako David závisia na nás, aby sme tak urobili. Čiže kampaň Deti nie vojaci by musí byť úspechom a dovolte mi povedať, na čo sa sa UNICEF zameriava a e, kde svojimi zdrojmi prispieva. S našimi partnermi, mimovládkami ako Save the Children, ale aj lokálnymi komunitami a legislatívnymi vodcami e, spúšťame program e, na prevenciu náboru a zneužívanie detí ozbrojenými silami snažíme sa oslobodiť deti tam, kde sú e, e, držané e, v zajatí. Napríklad v Afganistáne, Demokratická republika Kongo a Somálsko vlády a lokálni partnery spolupracujú s UNICEFom, aby podporili 10 až 15 tisíc detí, aby vystopovali ich rodiny a aby ich opäť zlúšili tieto úsilia e, prebiehajú aj v Somálsku, v Iraku a v Stredoafrickej republike. A e, ide o poskytnutie prístupu k vzdelaniu pre deti a zlepšiť, a zlepšiť e, učenie pre tých, ktorí stratili roky školskej dochádzky. Takisto je dôležité vzdelanie a to zahrania viac len čítanie a písanie a počítanie. Ide o to, aby sme ich vyliečili, zahojili a umožnili im normálny život. Ide tu aj o zamestnanosť. Medzinárodná organizácia e, spolupracuje na tom, aby sa mladým ľuďom poskytli zručnosti a príležitosti ako odborná príprava e, a e, opatrenia malých podnikov. Takisto je potrebné trvalo udržateľné financovanie, na, ktorých, na základe ktorých bude prekvitať rast tieto programy fungujú. Je to najväčšia investícia, najlepšia investícia v krajinách, ktoré sa zotavujú z konfliktu, ale je to len eh, čiastočné riešenie. Vlády musia eh, eh, stanoviť legálny vek narukovania 18. Takisto ide o zabraňovanie ďalšiemu náboru. Registrácia, teda rodný list a pas toto musí byť posilnené a takisto je potrebné e, re, re, realizovať akcie na zvýšenie povedomia. Európska únia zohráva kľúčovú úlohu e, Čiže v podstate e, finančná pomoc musí byť podmienená vyhlásením o ochrane detí a ďalej je potrebné poskytovať zdroje na ochranu detí a na pomoc v ich e, liečbe. Takže David e, teraz e, je už v bezpečí, ale ešte stále nemá k dispozícii, teda je v, útečeneckom tábore, ale nemá prístup k základným potrebám a niekedy sa na nás pozrie a vyzerá znovu ako dieťa, spomína si, ako hral futbal, ako chodil do školy a ako sa pozeral na filmy. David to nevzdal, ani my nesmieme. Keď sa venujeme e, tejto kampani, tak e, by sme mali e, sa nechať inšpirovať Davidovou odvahou, aby on a 10 tisíce detí ako on mohli sa vyhnúť peklu e, a nasmerovať sa smerom k budúcnosti, k mieru a prosperite. Very good. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. No a teraz e, chcem dať slovo z Save the Children. Thank you. Um... Ďakujem veľmi pekne ja by som tiež chcela poďakovať Európskemu parlamentu a podvýboru pre ľudské práva e, za to, že sme boli pozvaní na toto podujatie a môžeme tu vystúpiť. A tiež ďakujeme za neustálu pozornosť podvýboru a samotného parlamentu otázkam detí vo zbrojených konfliktoch. Ochrana detí od dopadov ozbrojených konfliktov, vrátane vojenského rekrutovania. To je hlavným cieľom našej práce na celom svete. Prác, patrí sem pragmatická práca ako v krajinách ako Stredná Afrika, Kolumbia, e, teda Stredoafrická republika, Kolumbia, Myanmar, Južný Sudán, aby sme zabránili náboru detí a podporili reintegráciu detí, ktorí sa dostali do ozbrojených zložiek a k ozbrojeným skupinám Umožňujeme im prístup k vzdelávaniu a školeniam a vytváraniu príležitostí. Rovnako sa snažíme podporiť a posilniť medzinárodné reakcie. Spolupracujeme s UNICEFom, s úradom osobitného predstaviteľa a s OSN vo všeobecnosti, aby sme podporovali a rozširovali medzinárodné štandardy, osvedčené postupy. Keď je to operačne možné, tak sa zapájame do monitoringu a reportingu porušení v spolupráci s OSN. Rovnako podporujeme rozvoj politiky a implementáciu regionálnych úradov vrátane eh, v Európskej únii. A poskytujeme tiež praktickú pomoc vrátane napríklad školenia o ochrane detí pred vyslaním misií EÚ. Napriek našim spoločným snahám stále ostáva skutočnosťou, že takmer v každom ozbrojenom konflikte sú zapojené aj deti. Ako už bolo poukázané, tak e, najnovšia správa generálneho tajomníka OSN hovorí o 22 rôznych situáciách a 59 eh, stranách vojenských konfliktov, ktoré aktívne rekrutujú a využívajú deti vo zbrojených konfliktoch. V mnohých prípadoch eh, vojenské využitie detí je endemické, no a rovnako znepokojujúce je, že keď sa niekde objaví a vypukne nové alebo obnoví sa násilie, a tak opätovne sú náborované aj deti. No a výsledkom je, že dnes je situácia taká, že v každej chvíli stovky tisícov detí sú zapojení, zapojené do ozbrojeného konfliktu alebo vojny. Táto situácia nie je výsledkom nedostatku rešpektovania medzinárodných rámcov. Ja ako osobitná predstaviteľka už pomenula, tak je takmer univerzálny konsenzus na tom, že deti sa nemôžu využívať na vojenské účely. Miera schvalovania a implementácie medzinárodných dohovorov je veľmi veľká, má pozornosť Bezpečnostnej rady OSN, ako aj EÚ, ale naznačuje to nesplnené, nedosiahnuté výzvy pri implementácii. No a preto táto kampaň pod vedením OSN je taká dôležitá, pretože to upozorňuje na situáciu a podporuje bezpečnostné zložky, aby implementovali opatrenia na zastavenie náboru detí. Avšak, tak ako už bolo povedané, ešte stále sú tu mnohé naliehavé otázky. Poprvé, je to komplexná výzva ukončenia náboru detí neštátnych ozbrojených skupín, ktoré predstavujú 51 z 59 ozbrojených strán konflikt, alebo konfliktov ozbrojených eh, konfliktoch. Ďalej, ako zaistiť, že, že deti nebudú zneužívané štátmi alebo ozbrojenými zoskupeniami a skupinami v budúcnosti. Vyžaduje si to od nás proaktívnejší prístup pri identifikácii rizík a ich riešení v podstate si to vyžaduje, tak ako už bolo povedané, si to od nás vyžaduje, aby sa zlepšila prevencia. Mnohé z rizík sú, veľmi dobre chápeme, napríklad vieme, že právne zákazy rekrutovania a účasti dvarajú ochranné prostredie. Vieme, že deti sú vystavené väčšiemu riziku, keď nedokážu preukázať svoj, svoj vek, keď overovanie veku v rámci náboru je neadekvátne, alebo kde náborové aktivity sú neformálne. A tiež vieme, že bez trestnoprávnych postihov alebo aktivít na postihovanie toto porušovanie práv je veľmi málo stimulov pre ozbrojené zložky, aby zmenili svoj postup. Skúsenosti nám tiež ukazujú, a deti neustále hovoria, že zraniteľnosť sa dá znížiť širšími zásahmi nedávnych eh, rozhovoroch eh, mojich kolegov v Stredoafrickej republiky, republike eh, s deťmi v rôznych ozbrojených skupinách. Žiadne z týchto detí sa nechcelo stať členom skupiny. Všetci chceli alternatívy a okamžite hovorili, že sa chcú vrátiť do školy a chceli mať príležitosť zarobiť si na živobytie. Prístup k vzdelávaniu živo vyprutil pre všetky deti, nie sú jednoduché riešenia, ale sú dôležité pre všetky stratégie na reintegráciu a prevenciu. Avšak záruky, o ktorých som hovoril, a veľmi často chýbajú. Nie len pokračovať so Stredoafrickou republikou a týmto príkladom, kde 6 až 10 tisíce detí je asociovaných alebo sú členmi ozbrojených skupín. A takmer dve tretiny škôl boli tento rok zatvorených, pretože buď boli zničené, alebo ich, sa ich kúpili ozbrojené skupiny. Hospodárstvo bolo zničené a dve tretiny populácie žijú z menej ako jedného dolára denne nízka registrácia pôrodov znamená, že eh, veľa detí nemá dokumenty, ktoré by dokazovali ich vek. Stredoafrická republika podpísala, ale neratifikovala občný protokol o deťoch v ozbrojených konfliktoch. A napriek odvolávku na ICC tento uh, slabé výhľady uh, štátnej zodpovednosti sú do budúcnosti. No a podobné podmienky e, sa objavujú v mnohých konfliktných alebo krehkých štátoch. K, k zhoršovaniu situácie vplýva aj nedostatočné financovanie a v naliehavých situáciách a v konfliktných e, zónach sú deti najviac vystavené zneužitiu, e, zapojeniu do konfliktov a porušovaniu ich práv a preto potre- treba investovať do systému na ochranu dieťaťa. Európska únia má viaceré nástroje na to, aby chránila deti v konfliktných zónach, ale musia byť systematicky aplikované. No a v tomto ohľade Save the Children by sme chceli zdôrazniť štyri prioritné oblasti parlamentu. Poprvé je zvýšiť kapacitu EÚ, identifikovať a konať v rizikových situáciách a špecificky zaistením v súlade s usmerneniami EÚ o deťoch vo vojnových konfliktoch a súlade s akčným plánom, že misie EÚ budú systematicky monitorovať porušovania práv dieťaťa a budú tam zapojení experti nielen o ľudských právach, ale aj o právach dieťaťa. No a samozrejme personál musí dostať školenia, musí byť vzdelaní v týchto, tejto problematike. Ďalšou vecou je zajistiť, že deti v ozbrojených konfliktoch budú mať ešte väčšiu prioritu eh, v politike a financovaní a chceme pozbudiť detail, eh, parlament, aby eh, povzbudil akčný plán, aby znal ochranu dieťaťa ako opatrenia, ktoré zachraňuje životy a zvýšil financovanie a zdroje ehm, pre deti v konfliktných situáciách a núdzových situáciách. Po tretie, ehm, by sme vás radi vyzvali, aby sme zaistili pokračovanie vzdelávania v konfliktných štátoch a že štáty sú lepšie chránené a školy sú lepšie chránené a hlavne zohľadom na uznesenie z marca 2014 by sme chceli, aby Európsky parlament eh, vyzval opätovne členské štáty, aby podporili usmernenia pre ochranu škôl a univerzít pred vojenským využitím v ozbrojených konfliktoch. Tieto sa teraz finalizujú a mali byť spustené 16. decembra v Ženeve na podporu počas roku 2015. No a na záver otázka, ktorá hovorí o kampane Children of Soldiers, alebo deti nevojaci, čo sa už hovorilo, to je, aby EÚ posilnila svoju úlohu a podporila štát, aby pomáhal deťom pomocou vojenskej pomoci, aby sa zaistilo, že ochrana dieťaťa bude explicitne spomenutá ako cieľ a je podmienkou pre pokrok pri implementácii medzinárodných štandardov v deťoch v ozbrojených konfliktoch a pri implementácii akčných plánov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pani Jitka Petková z ESV, nech sa páči. Vážená predsednička, milí eh, kolegovia z Európskeho parlamentu, dámy a páni, mene pani Marináky, našej riaditeľky, chcem vyjadriť poďakovanie výboru AFET za dnešnú schôdzu. Pre mňa je to veľká česť, že môžem byť tu v tomto paneli s Lajlou, ktorú som sa stretla na začiatku mandátu skoro pred 2,5 rokom a tiež s safety, predstaviteľmi Safety Children a UNICEF, s ktorými spolupracujeme. Dovolte mi krátko predstaviť to, čo EU robí v oblastiach e, práv detí a tiež pre deti v odbrojných konfliktoch. Toto je jadrom našej stratégie ochrany ľudských práv. A máme delegáciu priamo v teréne, ktorá implementuje túto stratégiu pre deti vo zbrojných konfliktov. Európska únia veľmi hrdo podporuje kampaň UNICEF a e, špeciálnej kampane Deti nie vojaci. Táto kampaň sa snaží podporovať krajiny v týchto krajinách, vo všetkých tých 8 pôvodných krajinách. Tam je teraz aj čat, ale chcem zdôrazniť, že sme v tejto oblasti veľmi aktívni. Európska únia odhodlaná pokračovať v podpore činnosti zameraných na prevenciu náboru detí do e, armád, e, mobilizovať a reintegrovať bývalých detských vojakov do pôvodných komunít. EÚ chce chrániť deti v, vo vzdelávaní e, um, ochrancov mieru. Dovolte mi ako príklad uviezť misiu v 2000, roku 2014, kde sme ako prioritu označili deti, ženy, e, medzinárodné humanitárne práva, dôležitý mandát tejto misie a tiež sme pracovali a máme prioritu na e, prevenčnú fázu a pracujeme na týchto materiáloch, ktoré vedú k odbornej príprave Eh, ľudí, ktorí sú súčasťou týchto misií. Ochrana detí a mm, mm, je, je v centre našej činnosti. Naša strategická kooperácia alebo spolupráca s UNICEFom. Tento rok sme schválili a ukončili dva projekty, ktoré sú zamerané na integrovanie práv detí, napríklad v rozvoji spolupráce Nejde len o predstaviteľov EÚ, ale o všetkých donorov a zástupcov um, občianských spoločností. Ďalšia oblasť, kde sme veľmi aktívni a kde DG Co, kolegovia z Európskej komisie spracujú spolu s nami, ide o uh, blahobyt detí od roku 2012 sme investovali viac ako 12 miliónov eur do iniciatívy Deti mieru kde viac ako 108 tisíc detí bolo, um, profitovalo z týchto prostriedkov. Už sme spomenuli eh, Medzinárodný trestný tribunál, eh, bojujeme proti beztrestnosti a to je súčasťou našich krokov. Toto, eh, tento tribunál má zásadnú úlohu a využijem túto príležitosť, aby som vás informovala o tom, že úloha Medzinárodného trestného tribunálu, implementácia e, smerníc EÚ a podpora špeciálnych zástupcov EÚ minulý týždeň bola zdôraznená všetkými e, členskými krajinami ako dôležitý cieľ nadvezujúci na londýnsky summit, ktorý je zameraný na ukončenie takéto situácie. Laila spomenula ďalšiu spoluprácu s regionálnymi a podregionálnymi organizáciami a táto je kľúčová. Napríklad minulý rok EÚ zorganizovalo spoločnú akciu prípravu v Addis ABB, kde sme spojili našu snahu so Svetovou bankou a OSN. Poskytlo to, táto iniciatíva poskytla príležitosť na diskusiu o aspektoch ochrany detí, demobilizácie, odzbrojenia a reintegračných opatrení, ako aj ochrany detí v kontexte e, mieru. Deti vo ozbrojených konfliktoch, e, to je dôležitá, to bolo dôležitá súčasť Európsko-afrického samitu e, tento rok. Spolupracujeme s inými organizáciami. Dovoľte mi veľmi stručne spomenúť Bezpečnostnú radu a diskusiu o deťoch v ozbrojených konfliktoch a teda slova generálna teatomníka. To sa týka aj Nigérie, v, teda tá je tiež na zozname prioritných krajín. Medzinárodní partnery a Nigéria bojujú proti útokom e, Boko Haram. A ďalšie oblasti e, sa týkajú e, náboru detí v Centrálnej Afrike EU a UNICEF e, implementujú vzdelávací program v Stredoafrickej republike a mm, toho sa zúčastnilo tisíc detí, ktoré boli spojené s týmito ozbrojenými skupinami. Dovolte mi tiež zdôrazniť, že Európska únia je proti tomuto násiliu na všetkých stranách konfliktu v Iraku, ide o zabíjanie civilného obyvateľstva, vrátanie detí v Sýrii a v Iraku. Deti sú najviac alebo najpravdepodobnejšou obeťou týchto konfliktov. 10 tisíc detí bolo v Sýrii doteraz zabitých a oveľa viac ešte e, zranených. Chcem povedať, že pevne veríme, že otázka detí v ozbrojených konfliktoch nadalej zostane v centre pozornosti medzinárodného spoločenstva, ako aj v centre nášho snaženia na národnej a regionálnej úrovni. Dámy a páni, na záver mi dovolte povedať dve veci. Laila už spomenula 25. Výročie, do, výročie dohovoru o právach detí. Je to veľmi dôležitý dohovor, ktorý viaže všetky členské krajiny EÚ a zajtra budú schválené závery rady, kde na úrovni rady sa e, bude vynaložená snaha na ochranu detí, tak vnútorne ako aj vo, v tretich krajinách. A dovolte mi povedať, že vysoký predstaviteľ aktívne pracuje a požiadal všetky delegácie EÚ, aby tu bola 16-dňová e, aktívna kampaň e, ochrany detí proti násiliu. Pozorne som si vypočula vaše komentáre. Ďakujem vám všetkým a dúfame, že už čoskoro sa vrátime sem do parlamentu. Ďakujem pekne. Pozvali sme tiež zástupcov afgánskej diplomácie, aby dnes prišli. Vy ste jednou z partnerských krajín v tejto kampani, čiže dám vám priestor, aby ste sa ujali slova. Sí. Ďakujem. Volám sa Rahman Ibrahim, predseda podvýboru pre ľudské práva, pán Brúk, predseda výboru pre zahraničné záležitosti a je tu aj pán zástupca Takže vážení delegáti, dámy a páni, je mi veľkým potešením, že som dnes tu na tomto podujatí, kde sa zameriavame na veľmi dôležitú tému Children Not Soldiers. Eh, chcem využiť túto príležitosť a vyjadriť eh, vďaku Výboru pre zahraničné záležitosti a podvýboru pre ľudské práva za to, že spoločne zorganizovali toto dnešné podujatie svetoví lídry pripisujú veľkú pozornosť politickej, ekonomickej a bezpečnostnej kríze v 21. storočí, často sa nezameriavajú na predpovedanie budúcnosti. Budúcnosť e, neznamená len plánovať ju, ale aj e, starostlivosť o tých, e, ktorým budúcnosť patrí. Dámy a páni, Jednou zo závažných obáv je, že deti sa zneužívajú v ozbrojených konfliktoch eh, vo viacerých krajinách, v Afganistane, v mojej krajine. Táto krajina je takisto medzi týmito krajinami. Ale než eh, sa vyjadrím k tejto otázke a k situácii v Afganistane, chcem oceniť eh, pani Leilu Zerougi, ktorá je špeciálnou zástupkyňou pre deti postihnuté ozbrojeným konfliktom a e, takisto sa chcem poďakovať UNICEFu, e, ktoré spustilo kampaň Children at Soldiers, ktorá sa zameriava na prevenciu náboru a zneužívania detí e, národnými bezpečnostnými zložkami do roku 2016. Táto kampaň e, bola veľmi úspešná a pozitívne príjmaná v Afganistane. Vaše veličenstva, Článok 54 eh, afgánskej ústavy zdôrazňuje eh, starostlivosť o deti a ochranu detí. Článok 49 eh, výslovne spomína, že nútené práce u detí sú zakázané. Tieto články predstavujú základ pre naše záväzky v podpore OSN pri tejto kampani Národné bezpečnostné zložky v Afganistane sú veľmi dobre vyškolené a profesionálne. Ubezpečujem vás, že naše e, národné zložky e, nerekrutujú deti ako vojakov, ale nemôžem zaprieť, že bolo niekoľko prípadov, kedy deti boli e, rekrutované lokálnou políciou a Eh, išlo o 14 prípadov. Eh, v OSN eh, správa generálneho tajomníka Bezpečnostnej rade, ktorá bola vydaná 15. maja 2014. Tam boli tieto údaje. Je tu odsek správy OSN 339, a ktorý chcem citovať. V jednom prípade v provincii Lachman štátne orgány zatkli 21 detí, Eh, vo veku 17 rokov na ceste do Pakistanu, údajne na ceste do Akistanu, eh, kde mali byť Talibanom pripravované na eh, samovražený útok. Koniec citátu. Tieto deti boli z, súcitu prepustené, pretože nevedeli, čo by sa im bolo stalo, keby boli dorazili do Pakistanu. E, Taliban e, robí nábor tisíc, tisícok detí z Pakistanu, e, vymývajú im mozgy, trénujú ich a využívajú ich v bodi proti národným bezpečnostným zložkám v Afganistane. Niektorých týchto školách, niektoré tieto školy sa, e, niektoré z týchto detí, ktoré sú týmto spôsobom pripravené, sa zneužívajú ako e, atentátnici, samovražení atentátnici. Existuje množstvo spôsobov náboru týchto detí e, na to, aby boli neskôr použité v ozbrojenom konflikte. Jeden z kľúčových bodov je nedostatok, nedostatočný prístup, prístup k vzdelávaniu. Teroristické skupy podpalujú školy a potom ponúkajú rodinám bezplatné vzdelanie pre ich deti. Väčšinou e, ide o náboženské vzdelávanie, ktoré definujú tieto teroristické skupiny. Po druhé, rodiny majú finančné problémy a nemôžu krmiť a obliekať svoje deti. Teroristické skupiny e, im odoberú deti e, do internátov, kde im e, údajne chcú dať e, bezplatné jedlo a ošatenie. Takisto je tu nedostatok facilít, e, prístupu k vzdelaniu, e, nízka zamestnanosť, e, slabý prístup zdravotnej starostlivosti, ktorú vláda nemôže poskytnúť obyvateľom vo vzdialenejších regiónoch. Pokiaľ ide o dohovor o právach detí, No, záväzok Afganistanu je veľmi pozitívny a veľmi silný. Boli docielané určité pokroky, pokiaľ ide o súlad s akčným plánom na ukončenie a zabránenie náboru a využívania detí v ozbrojenom konflikte afgánska vláda e, podnikne všetky možné úsilia na to, aby implementovala akčný plán v súlade s 15 bodmi e, e, cestnej mapy ktorá bola vypracovaná v auguste 2013. Afganistán predložil tretiu správu v marci roku 2014, kde uviedol podrobné knoky, e, ktoré vedú k implementácii akčného plánu. Ešte by som e, chcel povedať niekoľko slov o úspešnej návšteve jeho veličenstva prezidenta e, Islamskej republiky. A takisto sa stretol a hovorilo sa o otázkach v vzájomnom záujme a o ľudských právach. Predovšetkým e, išlo o práva detí a žien. E, toto boli kľúčové oblasti a kľúčové témy. A opäť by som to ukončil citátom. Deti sú kvetmi života. Buďme k ním milí, urobme ich šťastnými a pomáhajme im, aby v nich vnútri ostalo nažive po celý čas, čas celého života dieťa, ktoré je vo vnútri ich. Ah, Dobre, ďakujeme. vida de ellos primero. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedkynia. E, vypočuli sme si koľko pôsobivých, šokujúcich, zaujímavých faktov od prizvaných referentov a hostí. Ide o deti ktoré sa nasadzujú ako vojaci v ozbrojených, konfliktom, v ozbrojených konfliktoch. Ide o porušenia práv detí, ľudských práv a ide dopady, ktoré to má na psychiku a ďalší život týchto detí. Vypočuli sme si množstvo informácií a ja si kladiem otázku, aké stanovisko vlastne e, zaujíma Európska únia v rámci OSN v súvislosti s touto situáciou, ktorá je naozaj nepriateľná, opakovane sa hovorí o analýzach, vykonávajú sa rôzne analýzy, prebiehajú diskusie e, so štátmi, kde prebieha nábor detí a nasadenie detí v ozbrojených krízových situáciách, ale v týchto štátoch E, nie sú postačujúce e, zákonné ustanovenia. Keď sa e, chceme zaoberať touto témou, tak si myslím, že je tu skryté veľké pokrytectvo. Mali by sme prijať veľmi prísne opatrenia voči všetkým tým, ktorí porušujú pravidlá. Existujú nejaké finančné opatrenia, ktoré možno prijať, alebo nejaké iné opatrenia, sankcie, ktoré možno uvaliť na vlády týchto príslušných krajín. Uh, Napadlo vás niečo takéto? Alebo počuli ste o takom niečom? Alebo e, je možné priviesť ich pred e, vojenský tribunál, vojnový tribunál? Bohužiaľ, my sa často snažíme e, v podstate tu bojovať proti politickým rivalom. Je to veľmi nebezpečné, keď e, takto postupujeme a chceme príjmať ďalšie opatrenia, pretože e, v podstate sme nečinní voči týmto e, štátom a vládam, ktoré šlapú nohami na ľudských právach. Bohužiaľ, konštatujeme aj my, že aj deti napríklad nemajú možnosť využiť nejaké politické prostriedky a ja si myslím, že robíme čo je v našich silách, ale e, jednoducho toto všetko sa neberie do úvahy. Čiže je to veľmi dlhá nočná mora pre všetkých, e, ktorí sú obeťami. You, uh, uh, Budem hovoriť rodným jazykom po holandsky, ak môžem. Dámy a páni, chcem sa poďakovať panelu za veľmi podrobné informácie, ktoré nám dnes boli poskytnuté a za veľmi podrobný popis tohto fenoménu, konkrétne využívania detí ako vojakov je to neskutočné. E, náhodou som videl e, vo flámskej televízii dokumentárny film o rehabilitačnom a reintegračnom procese v Ugande. A tie obrazy a príbehy boli naozaj veľmi pôsobivé. Pán Timerman je jedným z ľudí, ktorí pracovali na takomto projekte už roky v Ugande. Uh, ide tu o množstvo iniciatív, o veľké množstvo dobrej vôle, ale napriek tomu, uh, čo vnímame, teda ja čo vnímam v mojej krajine a v iných členských štátoch, je, že ľudia sú radikalizovaní a vydávajú sa do Iraku a do Sýrie. Uh, aby bojovali za ISIS. Berú zo sebou aj deti, ktorí sa objavujú na videách na internete a tieto deti sú prezentované ako akési trofeje čiže sa vlastne stávajú súčasťou ozbrojených síl. Je to naozaj príšerné, je to nový fenomén, e, e, ktorý Európska únia musí zohľadniť a musíme o tom diskutovať a musíme e, sa pozrieť na to, akým spôsobom napadnúť tento sociálny fenomén. Je potrebná, rozhodne je potrebná lepšia koordinácia. Ja si myslím, že medzi školami, e, deťmi, sociálnymi pracovníkmi musí prebiehať lepšia sociálna kontrola, takisto socioekonomické príležitosti pre takých, ktorí sa z nejakých dôvodov necítia dobre v našej spoločnosti. E, o tomto sa síce nehovorilo, ale má, e, by, mňa by zaujímal názor panelu na túto tému. Takisto existuje, existujú nejaké medzinárodné dohovory a zmluvy, áno, ale je to postačujúce? Alebo je možné, že niektoré z nich musia byť aktualizované, lebo už nie sú aktuálne. Mám na mysli e, ženevský dohovor, množstvo kritérií Eh, existuje množstvo kritérií, na základe ktorých sa bojovník líši od bežného obyvateľstva, ale ani jedno z týchto kritérií sa netýka veku, ak som to správne pochopil. Ja sa pýtam, či by tieto medzinárodné zmluvy a dohovory eh, nemali byť zrevidované a akým spôsobom môžeme tomu napomôcť. A tretia otázka, keď sa pozrieme na zoznam z krajín, ktoré sú postihnuté tak sa zdá, že vo všeobecnosti najväčší problém e, s detskými vojakmi je práve e, v štátoch, kde e, je extrémna chudoba, kde zúria nejaké miestne konflikty. A ten zoznam tých krajín sa mení. Niektoré krajiny ktoré tam boli 10 ročia, e, stadiaľ zmizli, ale pribudli na ten zoznam ďalšie nové krajiny. A ako povedal ako povedala pani Withers, je dôležité identifikovať rizikové oblasti. Ale mňa by zaujímalo trošku viac. Pretože <clears throat> keď sa pozrieme na rizika v niektorých krajinách, kde môžeme s určitosťou predpovedať, že budú problémy, akým spôsobom zabránime, aby sa táto situácia vymkla z rúk. Áno, monitorovanie, monitorovacie opatrenia, ale ako je to s prevenciou? Akým spôsobom my v Európskej únii môžeme pomôcť predchádzať e, tomuto fenoménu? akým spôsobom môžeme predchádzať týmto udalostiam a ďakujem vám za informácie a za vašu e, odpoveď. Senior Austrevičius. Ďakujem pekne, pán Demesmaker, pán Austrevičius. Ďakujem pekne, predsednička. Áno, ďakujem vám všetkým, ktorí sa pridali do tohto panela a veľmi dobre nám vysvetlili a objasnili situáciu, ktorá je ktorá panuje medzi deťmi, ktorí sa stávajú súčasťou krvavých konfliktov a v podstate tých, ktorí rekrutujú deti ako vojakov, tí páchajú veľmi závažné trestné činy. Mohol by sa niekto z vás vyjadriť k situácii nasledovne? Boli nejaké osoby postavené pred Medzinárodný súd v Hágu. Tí, ktorí boli obžalovaní z týchto zločinov, aké boli výsledky a aká je všeobecná praxa Medzinárodného súdu v týchto prípadoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ako prvá dostane slova mene Brandy. Pán, ďakujem veľmi pekne. V parlamente máme dnes silný záväzok, máme tu 8 našich kolegov, ale e, vojna pre deti začala aj v Európe a to, čo my vidíme, sú prvé výkriky bezmocnosti. Čo môžeme robiť? Ako hovoríte, je tu prevencia s udržateľným rozvojom, s, e, o ktorou sa snažíme. A vy v parlamente máte vplyv prostredníctvom vašich delegácií, prostredníctvom celého svetového obchodu, ktorý možno použiť pre deti a Európska únia e, pokračuje. Pani Ogerini minulý týždeň sa zaangažovala na plenárke po uznesení parlamentu že urobí všetko prostredníctvom vonkajšej politiky, aby sa presadili tieto práva detí. To je jedinečné vo svete tiež vyzvala po vašom uznesení, aby sa ratifikoval dohovor o právach detí na úrovni EÚ. To je veľké politické gesto s veľkým významom. Tvorí to európske právo pre deti všade. Takže všetky tieto aspekty hospodárske, udržateľného rozvoja, ktoré ukazujú cestu ostatným krajinám, ostatným partnerom, ktorom, v ktorom centre sú deti, e, krajiny, ktoré sa e, rozvíjajú bez toho, že by investovali do svojej mládeže, do udržateľného rozvoja. Takže toľko, aby som odpovedal na vašu otázku. Je to jeden zo základov, kde EÚ má dôležitú úlohu. V politickej rovine Európska únia je na medzinárodnej scéne svojou váhou, vplyvom, a ak e, privedie aj iných, aby presadzovali ten program detí, konkrétne sa tejto kampane Deti nie vojaci, prosímstvom svojich inštitúcií, ale aj na úrovni OSN e, a v iných krajinách, to je pre nás veľká vzácnosť. To riešenie Eh, je také mnohoúrovňové, ale aj politické. Kongo, Čad, tam je predovšetkým politika na prvom mieste. Potrebujeme zmobilizovať naše zdroje, rozliční politickí aktéry sa musia spojiť a preto veľmi počítame s pomocou Európskeho parlamentu. Pre nás eh, je tu celý tento rozmer, ktorý je kľúčový, pretože nemôžeme nechať veci tak, ako sú. E, nemôžeme stáť so založenými rukami. Tie nábory sú čoraz agresívnejšie. Sú tu verejné reklamné kampane, ktoré pomáhajú teroristom e, verbovať deti. Tu je potrebná politická reakcia. Musíme byť početní. Aj tu táto vojna začala. Začala aj v Európe. Vidíme len začiatok. Toto je vojna, ktorá nemá žiadne pravidlá postihuje všetky sociálne siete, politické úrovne, vojna, ktorá prejde e, týmito sieťami. Bolo to pripravované dlhé roky a táto, tento nový druh násilia nesmie byť akceptovaný. Preto sme tu dnes. Žiadame od vás, aby ste túto výzvu e, niesli ďalej, výzvu netolerovať takúto vec v našom svete. To je naše posolstvo a myslíme si, že je predovšetkým politické. Je to posolstvo partnerstva na všetkých úrovniach, občianskej spoločnosti, vlády, médiá a parlamentov. Ďakujem pekne. Pani Lucia Leiters. Thank you. Thank you. ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za vaše slova Prvý príspevok um, bol o nadväznosti, eh, či to myslíme dostatočne vážne. A eh, ja myslím, že dôležité je, že napríklad OSN, Bezpečnostná rada OSN, má nástroje na to, aby zaistili plnenie Mhm, tie strany, ktoré podpísali akčné plány, ich implementovali. Všetky nástroje sa využívajú zriedka, ale sú tu intervencie a zacielené akcie, no a to, aby sme boli kredibilní, aby tie procesy boli dôveryhodné, musí, musí byť nadväznosť, sledovanie, kde sa neuskutočne e, implementácia. No a Vieme, že to funguje. Kongu bol podpísaný akčný plán. Takže áno, myslím, že musíme sledovať a ďalej. To bola otázka, či existujúce zmluvy sú dostatočné. Opäť kritická otázka. Myslím, že pre mňa odpoveď znie áno aj nie normatívny rámec, veľmi rozsiahly a je to dobrý rámec, tiež rámec Bezpečnostnej rady, ale myslím, že je správne, že v iných oblastiach musíme sledovať, či ochranu, ktorú právny rámec ponúka, je dostatočná. Mestské využitie škôl nie je zakázané medzinárodnom humanitárnom práve a problém je, že využitie škôl vojenskými alebo ozbrojenými zložkami ktoré tomu sú zraniteľné a to má dopady na detskú bezpečnosť detí, ale tiež to kompromituje naše snahy. Norsko je tu lídrom. To bude spustené o týždeň alebo neskôr a bude to podporované budúci rok. Takže toto je veľmi dôležitá oblasť. No a ďalej využívanie výbušnín v husto obývaných oblastiach. No toto sú konvenčné zbranie, ale ich problém je, že keď sa použijú v husto obývaných oblastiach, tak väčšinu obete tvoria civilisti a hlavne deti. A opäť myslím, že to je oblasť, nechceme ich zákaz, a nie sú zakázané, ale musíme sa zamyslieť nad tým, či využitie sa dá v istých situáciách obmedziť. Ďalej tu zaznela otázka o tom, ako prakticky reagujeme na rizika. Je mnoho krokov, ktoré sa dajú prijať. Právny, Politický rámec nie je všeliek, ale je dôležité, aby to existovalo národne, aby existovalo no, bolo možná registrácia, to sa už hovorilo, ten dokument, ktorý no, je dôležité, mnohým deťom to chýba, Aha, overenie veku, to veľmi komplikuje, v momente náboru sa hovorí o Iráne, udržateľnom, udržateľnom vývoji a rozvoji. Ako som povedala počas mojej prezentácie, veľmi často deti počúvame, že je to nedostatok alternatív, nemajú na výber jednoducho. Hľadajú niečo iné, nechcú byť členmi ozbrojenej skupiny, avšak nemajú inú možnosť. záverečná posledná oblasť, to je bezpečnostný sektor a jeho reforma, to je mimoriadne dôležité. Musím sledovať prečo, sú deti rekrutované, a ako sa to deje. Myslím, že tvorenie bariér hľadiska profesionálnych formalizovaných procesov re, rekrutovania, dozor a monitoring kriminalizácia nezákonného náboru. Čiže existujú mnohé praktické kroky, ktoré sa dajú prijať, ale je to dlhodobý proces, komplexný, holistický prístup je potrebný spoločne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Serugi. Ďakujem pekne, ďakujem za váš záujem. Najskôr by som chcela sa vrátiť k niečomu. Chápem váš hnev a niekedy sa to stáva aj mne, že reagujem ako vy. Ja to chápem, pretože si hovorím, ako môžeme nechať veci e, v takomto stave. A dnes by som chcela byť skôr pozitívna, pretože vás nechcem demoralizovať keď vidíme na zozname to, že máme len 7 krajín, kde sa robí verbovanie detí, máme 194 krajín spolu a, a napríklad Afganistan to nie je armáda, to je lokálna policia Čiže toto je problém um, právomoci, ktorá teda má zabezpečiť to, aby sa veci, zlé veci nediali. Myslím si, že existuje konsenzus. Nemyslím si, že nejaká krajina si myslí, že mňa sa to netýka, ja budem deti verbovať. Toto je práca, ktorá už bola vykonaná Máme 59 ozbrojených skupín, niektorí ani nepočúvajú. To sme videli vo filme, čiže musíme e, prijať opatrenia proti takýmto subjektom. E, potom sú krajiny, kde je politická vôľa na to, aby sa nevytvárali možnosti bez trestnosti, Čo môže Európska únia urobiť? Veľa Často sme videli krajiny, ktoré sú konfrontované s ťažkými situáciami, nemajú inštitúcie, musia niekedy rokovať s ozbrojenými skupinami, ktorí, ktoré chcú vstúpiť do armády. Ja som bola v Kongu, vtedy sa verbovali deti a prišli títo ľudia aj s deťmi a my sme mm, nemohli urobiť ani screening týchto detí. Takže Kongo teraz hovorí, nie, neakceptujeme takýchto verbovačov v našich armádach a žiadna amnestia nie je možná. Tento záväzok sa bude uplatňovať, pretože Niekedy vláda čelí takýmto situáciám a ustúpi, ale tá, tento záväzok je potrebné e, dodržať. A Európska únia tu môže pozitívne pôsobiť, takže myslím si, že sa dajú veci robiť. Tam, kde je politická vôľa, tam ju podporujeme. Tam, kde nie je, musíme použiť iné nástroje. Tam, kde máme ľudí, ktorí nechcú príjmať opatrenia, tak eh, môžeme využiť alebo použiť tlak Medzinárodný trestný tribunál a podobne. Čiže je potrebné to, použiť to, čo máme. Jedna otázka bola položená o tom, čo môžeme urobiť proti radikalizácii detí. Dnes eh, vidíme tie obrázky ISIS, tie používajú sociálne médiá známe eh, v Kongu, a v zónach, e, kde e, napríklad je činná e, armáda pána. Tí verbujú deti a nutia ich, aby, aby zabíjali a tak ďalej. Boko Haram robí to isté, čiže realita je taká, že keď máme skupiny, ktoré verbujú deti, tak deti trpia to, čo trpia tým, čo ISIS ukazuje a, a ešte viac. My musíme reagovať premyslene. Nesmieme premeškať e, našu príležitosť, pretože e, reakcia si vyžaduje, aby komunity zohrávali aktívnu úlohu. Nesmieme ich stigmatizovať, e, musíme ja tomu hovorím vysušovať močiare mm, tam, kde je možné, e, tam, kde je to možné. E, je tu teda politická práca, práca mediácie, e, zvyšovania povedomia, rozvoja. Je veľa vecí, ktoré môžeme urobiť. Musíme sa zamyslieť a konkrétne v každom regióne konať EÚ môže urobiť prácu tu, doma, ostatné krajiny, teda nie sú tu iba ľudia z EU, ja som z Alžírska. Čiže viem, že v mojom regióne sú tiež mladí, ktorí odchádzajú a to nám robí starosti. Snažíme sa zistiť, čo môžeme urobiť u nás doma. Ako tomuto zabrániť. Ako zabrániť šíreniu tohto fenoménu. Toto je naša práca. Vy e, nezastupujete islám, nie moje spoločenstvo. E, pomáhate zločincom. To je dôležitá práca, to nám pomôže pokročiť. Hovorili ste, niekto položil otázku o tom, či sú príklady, kedy trestný tribunál vydal rozsudok e, v súvislosti s verbovaním detí. Áno, bol to vôbec prvý prípad, kedy trestný tribunál sa vyslovil prípade Lubangu to bolo teda potvrdené aj odvolacím súdom. Išlo o verbovanie detí. Charles Taylor, ktorý bol bývalým prezidentom Libérie, bol odsudený za verbovanie detí. Tomás Boskontadanda bol tiež pred súdom kvôli tej istej veci a bude sa zodpovedať zo svojich činov. Žermen Katenga a ostatní, všetci títo ľudia stoja pred súdom. Je tu tzv. zodpovednosť veliteľa bez hľadania dôkazov. Mali ste deti vo vašich jednotkách, tak ste ich naverbovali, neoslobodili ste ich, takže ste zodpovední súd je dobrý, ale lepšie je, ak je to národný súd. A ja sa teším, keď vidím napríklad v správe, ktorú som dostala od končského ministra obrany, kde sa hovorí, že šéf takej a takej ozbrojenej skupiny bol zatknutý, obvinený za verbovanie detí to je dôležité, to treba podporiť. Nechcem vytvárať dojem, že nechcem odpovedať na vaše otázky, ale bola tu ešte jedna. Išlo o práv- medzinárodný právny rámec, dohovor, či to stačí, či máme dosť prostriedkov v tomto dohovore. Ja nie som veľmi spokojná pretože tu máme vek dieťaťa, kedy je verbovanie nelegálne viac ako 15 rokov. Ja by som mm, uvítala 18 rokov. Napríklad Africká charta blahobytu detí hovorí o 18 rokoch. Veľa južných krajín má tiež 18 rokov. Na severe to, to nie je. 18, ale 16 či 17. Čiže aj tu Európska únia môže konať a povedať, že v Európskej únii neprichádza do úvahy verbovať ľudí pred 18. 18. rokom veku života. E, verbovanie detí je medzinárodný zločin pod 15 rokov. Preto, lebo tu bol veľký odpor zo strany týchto krajín, ktorí chceli verbovať od 16 rokov. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz e, na záver stretnutia dám slovo pánovi Plenkovičovi. Budem hovoriť po chorvátsky. Cel. Takže, aby som, eh, aby mali robotu tlmočníci v chorvátskej kabíne, chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí na túto dôležitú tému, eh, pokiaľ ide o kampaň Children Not Soldiers, je to globálna téma a eh, som veľmi rád, že sme podporili iniciatívu pani Valenciano, aby sme zabezpečili, že táto téma bude predmetom diskusie aj tu na podvýbore pre ľudské práva. Je vynikajúce, že môžeme poskytnúť podporu tejto kampani, ktorá v podstate prebieha už niekoľko mesiacov. Hlavným cieľom kampane je zabezpečiť, aby sa dôraz kládol na, e, využívanie, na problém využívania detí e, v ozbrojených konfliktov. E, jadro tohto problému e, spočíva v tom, že sú určité krajiny, ktoré zkrátka nefungujú, ktoré sú príliš slabé, ktoré e, nemajú inštitúcie, ktoré sú dostatočne silné na to, aby sa vyhli takýmto fenoménom a zneužívaniu detí e, v ozbrojených konfliktoch. Preto v tejto kampani e, aktivity v rámci OSN a EÚ. E, toto všetko je veľmi dôležité. Ja si myslím, že to musí byť integrálnou súčasťou našej zahraničnej politiky a takisto by to mal byť predmet e, neustálych aktivít, pretože to súvisí so základnými hodnotami, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu. Existuje množstvo dohôd, e, ktoré zabezpečujú finančnú pomoc a iné formy pomoci. A ja si myslím, že o tomto by sa takisto malo diskutovať v kontexte týchto dohôd, pretože si myslím, že finálny výsledok týchto dohôd musí takisto predstavovať výsledok e, postoja, ktorý má druhá strana v obzdrojených konfliktoch Takisto musíme zohľadniť alebo využiť podporu všetkých zainteresovaných strán. Musíme si vypočuť e, kolegov od EES alebo od zástupcov občianskej spoločnosti. A ja som presvedčený, že ten princíp partnerstva predstavuje jeden z najdôležitejších princípov, e, ktorý treba aplikovať. Je veľmi dôležité, že e, aby táto téma bola vyzdvihnutá na globálnej úrovni, ale takisto to musí byť e, predmetom dynamickej a pretrvajúcej diskusie e, vo všetkých členských štátoch, ako aj v ďalších štátoch mimo Európskej únie. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým účastníkom v mene pána Broka. Chcel by som ešte raz povedať, že v plnej miere podporujem túto kampaň a oceňujem všetko, čo urobila pani Zarugi, ako aj všetci ďalší účastníci v diskusii. Ďakujem, e, rokovanie je odročené.